udalosti. A hneď na úvod dávam slovo pánovi Alanovi Kádekovi, spravodajcovi na 4 minúty. Madame la Présidente, Vážená pani predsedníčka, vážený pán komisár, vážené kolegyne a kolegovia. E, dva mesiace sme rokovali o opatreniach, ktoré sa musia zrealizovať v rámci tejto reformy, ktorá skutočne e, zásadne mení pravidlá spoločnej e, rybárskej politiky. Táto povinnosť vylodiť úlovky sa bude veľmi ťažko realizovať, najmä pre tie e, rybolovy, ktoré sa zaoberajú viacerými druhmi a potom aj pre tie remeselné e, e, firmy. E, Ehm, sú tu teda legislatívne návrhy a mal by sa, mal by sa merať sociálny, ekonomický a environmentálny dopad všetkých týchto opatrení. To opatrenie, ktoré zavezuje rybárov, aby všetky úlovky vyloďovali, ehm, to bolo v zásade veľkorysé, pretože má za cieľ Eh, aby teda eh, rybári boli trošku selektívnejší vo svojom eh, postoji. Samozrejme, realizácia vieme, že bude ťažká, ako som už povedal. Naša spoločná obava je samozrejme jednak to, že chceme zachovať zdroje a aj udržateľnú ekonomickú aktivitu, ale naďalej som presvedčený, že musíme naše úsilie smerovať na tú selektívnosť. Dohoda, ku ktorej sme sa dopracovali v rámci trialógu, umožňuje našťastie e, zmierniť tie negatívne dopady. Poprvé, Európa, e, e, komisia každoročne bude vydávať správu o pokroku, čo bude určité teda odzrkadlenie problémov, ktorými sa rybári stretávajú a budú tam možno navrhované určité riešenia. Sankcie za nedržávanie povinnosti vylodiť úlovky vstupujú do platnosti až od 1. januára 2017, čiže rybári majú zatiaľ čas prispôsobiť sa na to. Opatrenia na predchádzanie vytvorenia nejakého paralelného trhu, e, treba, aby prijali producentské organizácie. Potom sú tu e, opatrenia e, na uľahčovanie vlastne, skladovania. Tie majú pomoc samozrejme tiež Riverom pri zlepšení situácie. Sflexibilnili sa pravidlá v porovnaní s pôvodným návrhom komisia. Napokon videodohľad pri tých kontrolách nebude povinný Počas predchádzajúcej rozpravy sme sa e, venovali tomu viacročnému plánu pre populácie rýb v Balskom mori. Samozrejme, všetci povedali, že to bolo veľmi dôležité, pretože to bol prvý plán, ktorý bol vypracovaný v rámci novej spoločnej rybárskej politiky a bude to určitý model pre všetky ďalšie plány, ktoré budú nasledovať. V rámci tohto viacročného plánu e, mám ale určité obavy, pokiaľ ide o posledných členských štátov, ktoré v rade E, sa snažia e, prekročiť alebo e, odignorovať právomoc Európskeho parlamentu. A napríklad rozsudok Európskeho súdneho dvora k prípadu Venezuela dal pravdu Európskemu parlamentu, čiže tam bolo napadnuté to spolurozhodovacie konanie, pokiaľ ide o ten viacročný plán správy. Naše spoločné, teda spoločné vyhlásenie Francúzska a Španielska vyzvihuje, a citujem, ne rovnosť riadnej, teda neprimeranosť riadnej legislatívnej e, procedúry a členské štáty sú toho e, názoru, že vytvorenie nejak, teda závery e, task force, pokiaľ ide o ten viazočný plán, neboli riadne preberané v rade a nie je tu žiadny medziinstitucionálny štatút, čiže tieto závery by mohli byť prejavom určitej vzájomnej dôvery medzi radou a parlamentom, avšak Francúzsko a Španielsko chcú túto dôveru vlastne narušiť. Ja ako predseda výboru pre rybolov e, vážne odsudzujem tento pokus o e, porušenie zmluv a teda vyzývam radu, ktorá tu žiaľ nie je, aby mm, vo všetkej svojej e, múdrosti prijala primerané riešenie. Nechcem ísť naozaj až na, na hranu, pokiaľ ide o bránenie právomoci parlamentu. Ďakujem pekne. Ďakujem. Slovo má pán komisár Vela a poprosím vás, aby ste sa e, pridržali toho limitu troch minút. Ďakujem, pani predsedajúca. Člen, vážené poslankyne a poslanci, pán Kadek, e, táto povinnosť vyhodiť úlovky je dôležitou súčasťou e, teda reformovanej rybárskej politiky, čiže e, nebudú sa ryby e, vrácať do mora, čo má vlastne negatívny dopad na udržateľné využitie populácie rýb, má to negatívny dopad na ekosystémy a má to samozrejme dopad aj na finančnú životaschopnosť rybolovu. Čiže tento Ehm, obsiahli návrh, ktorý tu dnes diskutujete, o ktorom sa bude v pondelok hlasovať, je dôležitým krokom a prinesie právnu istotu a vytvorí rovnaké podmienky pre všetkých hráčov E, tým, že sa tu vlastne zavedie povinnosť vyložiť úlovky. Chcel by som konkrétne poďakovať pánovi Alanovi Kadekovi a tieným spravodajcom za ich veľmi intenzívnu prácu a veľmi vysoké násadenie, aby našli kompromisy. Som nadšený, že v končnom dôsledku sme sa dopracovali k dohode, ktorá je priateľná pre všetky zúčastnené strany. Kompromisný text, tak ako bol schválený, plne rešpektuje základné prvky a základné princípy nášho pôvodného návrhu aby sme zabezpečili právnu e, jasnosť, istotu, aby sme odbúrali nejaké nekonzistentnosti, pokiaľ ide o povinnosti vyloviť, vyložiť úlohy vyplývajúce z dosterajších nástrojov, aby sme umožnili riadnu implementáciu tejto povinnosti vylodiť úlovky. Ale ďalšia fáza, pokiaľ ide o e, rybolov v severozápadných vodách a v juhozápadných vodách a v Severnom mori, e, sa veľmi rýchlo približuje. Čiže absolútne potrebujeme Eh, právnu istotu, eh, ktorú teraz eh, poskytne toto komplexné, tento komplexný návrh. Myslím si, že to postupuje veľmi dobre. Spolupráca členských štátov sa rozvíja, ponaučili sa z prvých skúseností kde boli už na roky 2015 v tých pôvodných plánoch uvedené tie povinnosti vylodiť úlovky a teraz sa toho zapracovalo ešte viac pri príprave tých spoločných odporúčaní. Interakcia medzi komisiou a členskými štátmi je tiež hladká a myslím, že sme teda na správnej ceste predtým, než sa na budúci rok začnú implementovať tieto plány. No a čo tá doterajšia implementácia? To je tiež veľmi dôležitý prvok a tu musím povedať, že sme v úzkom kontakte s so zástupcami tohto odvetvia, s národnými vládami, aby sme mali, eh, aby sa riadne využili eh, aj existujúce politické nástroje, ktoré už máme. No a potom tie pedagogické poradné rady eh, majú vytvoriť výbor a jasne, presne monitorovať zavádzanie tejto povinnosti vylodiť úlovky aj v neprítomnosti tejto, tohto omnibusového komplexného nariadenia sme zatiaľ nepočuli o nejakých veľkých problémoch od začiatku roka. Dostali sme a zareagovali sme na niekoľko požiadaviek o vyjasnení zo strany členských štátov a poradných rád. A všetko boli relatívne malé záležitosti. Zdá sa, že spolupráca je dobrá medzi inšpektormi z jednotlivých členských štátov, tak na regionálnej úrovni a v zásade nám informácie naznačujú, že rybári dodržiavajú pravidlá. Na záver chcem povedať ešte toľko, že si veľmi vážime tento zodpovedný postoj eh, členských štátov aj eh, rybolného odvetvia a dúfame, že to tak bude naďalej aj v budúcnosti. Ďakujem. Dostávame sa k vystupujúcim, ktoré teda vystupujú menej frakcií. Najprv má dva min- na dve minúty za EPP pán Gabriel Mato. Slovo, nech sa páči. Ďakujem pekne. Pani predsedajúca, vážený pán komisár, reforma spoločnej rybárskej politiky otvára celkom novú situáciu a musíme sa prispôsobiť novej situácii. Povinnosť vyloďovať celý úvedok, výlovok je takým príkladom toho všetkého, čo nás čaká. Niektoré sa dopáči viac, niektorí menej, ale je to realita, ktoré sa musíme prispôsobiť. Ciela, ktoré sme si vytýčili, sú tie, aby sme zabezpečili udržateľný rybolov, ale na to, aby sme to dosiahli, musíme presne vedieť, aké opatrenia máme dosiahnuť a ktoré eh, zmeny nás čakajú a aké dopady budú mať. Je dôležité, aby sme boli flexibilní voči tomu, ako sa musí naši rybári prispôsobiť novým podmienkam. A v tomto smere je dohoda, ktorú dosiahol parlament, veľmi dôležitá a síce, aby tu, bola, aby tu bolo prechodné obdobie, v rámci ktorého sa rybári budú môcť prispôsobiť a zároveň sa budú pripravovať aj správy a analýzy o adekvátnosti takéhoto prechodu. Súhlasím s týmto omnibusom, s týmto balíčkom, ale e, treba si uvedomiť, že tento proces proces zmeny e, znamená otočenie o 180 stupňov a e, tento krok e, nestačí len sa vlastne otočiť ešte. Musíme kráčať dlhú cestu, aby sme zabezpečili súhlas a kompromis na strane všetkých. Povinnosť vyloďovanie celého úlovku je dôležitý krok. Je to aj dôležitý prechodný krok, a to najmä v kontexte revízie technického opatrení a zároveň je dôležité pozrieť sa na to najmä v kontexte tých požadovaných regionálnych plánov ktorých chceme bojovať so súčasnou situáciou. Musíme si uvedomiť, že rybári, vedci, politici, administratíva, všetci diskutujú o tom, ako uplatňovať tento princíp v praxi a zatiaľ čakáme podrobnejšie inštrukcie a zároveň homogénejší výklad legislatívy, e, tak aby sme dokázali jednoznačne uľahčiť prechod na nové pravidlá už počas prvých mesiacov. Spoliehame sa na plnú spolupcu všetkých, ktorí sú v tomto procese zapojení, aby sme zabezpečili to, že toto nové e, nariadenie bude dobré pre celé odvetvie rybolovu a nebude ohrozovať e, odvetvie, ktoré je kľúčové pre budúcnosť Európy a pre našu výživu. Ďakujem pekne. Ďakujem. A teraz sa SAD, pani Ulrike Radosť. Ďakujem, pani predsednička, kolegyňa, kolegovia. E, povinnosť vylodiť úlovky sa zaviedla, aby sa predišlo v, mm, vhadzovaniu neželaných rýb náspäť do mora, pretože tie neželané sú možno príliš malé alebo nesprávneho druhu. A toto je plitvanie zdrojmi a má fatálne následky pre ekologickú a biologickú roznorodosť, pretože mnohé ryby ktoré zatiaľ platili ako neželaný vedľajší výlovok, e, sa e, vracali do mora mŕtve a tieto nové opatrenia e, už nie sú konzistentné s reformou, preto to bolo potrebné zmeniť. Musíme tam mať nejaké minimálne referenčné veľkosti, potom je tam zloženie výlovku, potom tam úpravy vrácania rýb, zákaz rybolov v niektorých oblastiach a tak ďalej E, v tomto nariadení e, sme e, zavedli harmonogram, aby sa mm, prechod na nový systém rybárom umožnil a teraz ide o čo najrychlejšie prispôsobenie sa novej situácii. Ďakujem pekne. Ďakujem za ECR. Následuje pani Rúža Tomašič. Jedna minúta. Ďakujem pekne eh, za tento dokument. Je jasné, že toto omnibus naredenie musí mať jednoznačný cieľ. V tomto prípade je to harmonizácia povinnosti vylodenia úlovku, aby sme eh, nespôsobili dodatočné bremeno pre rybárov. Som presvedčená, že prechodné obdobie dvoch rokov je rozumným návrhom zabezpečí to, že sa rybári budú môcť lepšie prispôsobiť zmenám v tejto rybolovnej politike. Som presvedčená, že výnimka z povinnosti e, vylodenia celého úlovku pre Chorvátsko je veľmi dôležitá a bude napomocná pre našich rybárov. Najmä si musíme uvedomiť, že e, je tu na, e, naozaj nie úplne 100% možná selektivity a zároveň nie sú tu adekvátne zariadenia na pobreží, ktoré by umožnili vyriešiť takýto celý vlastne vylodený úlovok, ktorý by nemal byť kam umiestnený najmä v prípade, keď hovoríme o vedľajších úlovkoch. Je naozaj dôležité um, um, čakať ďalšie zmeny a prispôsobenia a budem ich podporovať vo svojom hlasovaní. Ďakujem za Alde. Norika Nikola, nech sa páči, 1 minúta 30. Ďakujem. Cieľom povinnosti vyloviť úlovky e, je udržateľný rybolov, zníženie mortality týchto zdrojov a to sú všetko hodnoty novej politiky, avšak legislatívny balík bol prijatý na konci roku 2013, vstupuje to platnosti v roku 2014, ale ešte stále meškáme, pokiaľ ide o uplatňovanie týchto pravidiel. Text, o ktorom budeme zajtra hlasovať, je textom, ktorý príjma novú politiku, respektíve zosúzveľaduje novú politiku s textom nariadenia ale prechádza sa prechodným obdobím, aby sa všetko mohlo riadne implementovať, pretože podľa nás e, táto povinnosť a to, ako sa e, uplatňuje, e, tiež si vyžaduje e, flexibilitu a parlament k tomu pristupuje flexibilne, snaží sa zmierniť niektoré účinky, a bolo to propagované e, v rokovaniach s radou a dúfame, že e, to bude úspešné naozaj, pretože prakticky, tak ako povedala kolegyňa Alexa Dexa, je tu množstvo členských štátov, ktoré nie sú spokojné s týmto novým prístupom, avšak je našou povinnosťou a povinnosťou mm, komunity podporiť to, pretože je to rozhodujúce pre túto politiku. Ďakujem pekne. Ďakujem. Nasleduje za GuNGL jednu minútu Nia Riada Liad. Ďakujem pekne. Toto nariadenie bolo predložené preto, lebo ryby boli eh, vymetané do mora to naozaj počerkuje ten jednoznačný nedostatok povedomia o životnom prostredí a, akútnu potrebu čeli tomuto problému. Je široko akceptované, že toto životné prostredie musí byť chránené, ale rovnako ako chránime prostredie, musíme chrániť aj našich malých rybárov, ktorí sú e, zavalení mnohými podmienkami a legislatívnymi požiadavkami a zároveň sú pod veľmi tvrdou konkurenciou veľkých rybárskych firiem. Takéto nariadenie na nich nemôže mať nejaký zdrvujúci a likvidačný dopad. Je to veľmi technické nariadenie a preto som navrhla pozmeňujúce návrhy, ktoré zabezpečia to, že administratívne bremeno tohoto nariadenia nebude príliš tvrdo dopadať na rybárov. Navrhujem, aby sme implementovali povinnosť vylodenia úlovku postupným spôsobom aby to išlo krok za krokom. Rybári musia byť v jadre nášho naredenia, lebo veľmi často tomu tak nie je. Častokrát eh, zabúdame na to, čo vlastne od nás potrebujú rybári, ktorí od nás očakávajú podporu. Ďakujem pani Engström eh, za eh, zelených tu nie je, takže dostane slovo EFDD pani Louise Burs, nech sa páči, minútu 30. Uh, uh, Ďakujem pekne. Spoločná rybárska politika je zlá politika. Je nepraktická, neudržateľná a neodôvodniteľná posledný parlament to nazval ako akási reforma, ale odvtedy to je neustála katastrofa. Táto katastrofa je len trochu menej katastrofická vďaka týmto zmenám, ale prerovnávať stoličky na Titaniku rozhodne nie je riešenie blížiace sa katastrofy. Áno, zastaviť výmety je dôležité. Je to jedna z tých najväčších, najhorších vecí pochybného systému, ale povinnosť vyloďovania úlovku, ktorá je iba čiastočná a obmedzená, nerieši celý problém. Čo potrebujeme je dekolektivizovať celú politiku a to spôsobom, ktorý zastaví um, tie veľké francúzske a španielské flotily, ktoré rabujú moria za peniaze daných poplatníkov. E, či to dorieši tento pozmenujúci návrh, ktorý tu zaznel? Nie e, kým sa k tomuto zmôžu nejakí britskí, britskí politici, asi sa nič iné nestane. V prípade rybolovu e, britskí ľudia musia vedieť, že sú opäť oklamaní britskými politikmi a britskou elitou a tie zmeny, ktoré pán Kadek navrhuje na okrajoch, nič nemenia na tejto základnej pravde, o ktorej som práve hovorila. Ďakujem. A teraz následuje pani Sili Goda za nezaradnených 1 minúta. Ďakujem pekne, pani predsednička. Povinnosť e, vylodiť úlovky je neplatniteľná, pretože technicky sa to veľmi ťažko dá zrealizovať e, pre tých rybarov takže podstate na nejaké ďalšie e, výjazdy sa spotrebuje ešte aj ďalšie palo, palivo. A e, čo má byť vlastne účelom týchto vylodených e, úlovkov? Majú byť recyklované, majú byť nejako zničené, alebo aké to má ekonomické dopady? A kto sa skutočne bude starať o to vylodevanie? Čiže mohli by sme sa samozrejme snažiť o lepšiu selektivitu. Všetky tie návrhy boli napriek všetkému prijaté a e, očakáva sa tu ešte obdobie prechodu s derogáciami na to, aby sa teda mohli prispôsobiť aj so svojimi e, zariadeniami a nástrojmi na túto novú situáciu a treba teda zareagovať na túto povinnosť vychádzajú zo správnej úpravy. Ďakujem pekne. Ďakujem a na dve minúty pán Francisco Jose Miano. Eh, Ďakujem pekne, pani predsedajúca, vážený pán komisár. A povinnosť eh, vyloďovania eh, úlovku je veľmi dôležitou zmenou. Rybári musia urobiť zásadné úpravy, aby sa upravili technicky na tieto nové požiadavky. Vyžaduje si to veľké úsilie, najmä v prípade ich flotily Zmeny, ktoré budem zajtra schvalovať, zabezpečia to, že vyriešime zmeny, ktoré sú medzi novými opatreniami a technickými normami kontroly. Je to predmet naozaj výrazných rokovaní a podarilo sa nám dosiahnuť dohodu, ktorá vytvára istý priestor pre flexibilitu a zároveň je tu vlastne režim flexibility medzi povinnosťou vylodiť celý úlovok a výmetom. V minulosti to, čo sa vymetalo, bolo veľmi obmedzené, ale v každom prípade Ehm, je dôležité ehm, reagovať na pôvodný návrh komisie celou sériou ehm, povinných alebo teda nutných úprav, ktoré zabezpečia to, že európska rybárska flotila bude ďalej konkurencieschopná, bude môcť konať európsky sektor potrebuje čas na to, aby sa prispôsobil. Veľmi dobre to vieme, že región ako Galícia, odkiaľ pochádzam ja, to je hlavný rybársky región Európy, potrebuje flexibilitu a postupnosť. A to im musí zabezpečiť toto nariadenie Vylodiť celý úlovok bude znamenať isté zmeny v kapacite eh, rýb a zároveň v kapacite sieti, najmä čo sa týka eh, malých a stredne veľkých lodí. Eh, musíme naozaj zabezpečiť to, aby sme sa pripravili na tieto zmeny a zarátali ich dopady. A na záver chcem počerknúť to, že táto otázka bude zahrňať aj niektoré nespravodlivosti v, v európskej rybárskej politike, ktorá sa už prejavuje v Galícii a síce e, princíp e, relatívnej stability e, v oblasti distribúcie kvót pre členské štáty. No tento systém bol vymyslený na to, aby sme zabezpečili boj proti výmetom, ale Teraz sme to skúmali dlhodobo a mali sme tomu čeliť prostredníctvom súčasného opatrenia a súčasného kontextu spoločnej rybárskej politiky. Ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz na minútu pani Aguilera Garcia. Ďakujem za slovo, predsedajúca. Toto nariadenie Omnibus, ktoré e, sa zaoberá e, témou vyloďovania, je určite jedným zo základných pilierov spoločnej rybarskej politiky. Musíme naozaj skončiť s praxou odhazovania úlovkov. Toto nariadenie zavádza povinnosť v tomto roku už e, v oblasti pobaltskej <clears throat> novú prax e, v oblasti pelagických druhov. Chcem ale jasne vyjadriť, a vlastne zopakujem to, čo povedali niektorí predrečníci, toto nové opatrenie je radikálne a veľmi dôležité pre oblast rybolovu. Chcem vám niečo povedať, pán komisár. Naozaj mi robí veľké starosti to, ako málo reálnych informácií má k dispozícii oblasť rybárstva. E, hovorí sa tu mnoho o týchto veciach v Bruseli, na konferenciách, ale samotní rybári nemajú dosť poznatkov a informácií a asi by bolo dobre lepšie teda vysvetliť im, čo obnáša toto nové nariadenie. Ďakujem. Ďakujem. A následuje pán James Nicholson na jednu minútu. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Oblasť rybolovu e, má pred sebou mnoho ďalšie výzvy, ako aj ďalšie sektory, ale tu máme pred sebou výzvu, ktorá znamená urobiť viac za menej. A ide o to, aby celý, celé odvetie rybolovu bolo prosperujúce. Ale Európa môže urobiť len určitú vec, do určitej miery teda môže konať. A vieme, čo nová e, rybárska politika znamená v oblasti, ktorá je teraz predmetom tejto diskusie, čiže otázka e, ukončenia praxe odhadzovania nepredaných úlovkov. Ja viem, že e, takto pozitívne kroky niekedy trvajú určitý čas, ale verím, že výsledky budú v tomto odvetví dobré. Som veľmi rád, že parlament práve zdôrazňuje flexibilitu a E, vítam aj určité prechodné obdobie, ktoré sa tu má uplatniť. Chcel by som touto cestou podporiť túto myšlienku s tým, že verím, že priniesie pozitívum aj pre celé odvetvie. Ďakujem. Ďakujem a následuje Ian Hatchton tiež na jednu minútu. Ďakujem pekne. Pani predsednička, pani komisárka, nezabúdajme na to, že táto diskreditovaná politika bola jeden, jedno z hlavných uh, Eh, príčin týchto výmetov v, minule, v minulosti. Každý chce, aby tieto výmety sa skončili, najmä pokiaľ ide o predaj. Eh, predajcovia sú vlastne nútení eh, vhadzovať tieto výloky náspäť do mora a myslím si, že tá povinnosť vyloďovať úlovky môže fungovať iba naozaj v špecifickom regionálnom procese. Tento kompromis je akceptovateľný, nie je dokonalý, bude veľmi ťažké implementovať to najmä eh, pri zmiešaných druhoch, eh, napríklad eh, v tom sektoru, čo je veľmi dôležité v Škótsku, ale aj inde. V každom prípade je dobré, že je tu čas na adaptovanie sa, ale v prvom rade treba znižiť vôbec tie výlovky. Nemali by sa zvyšovať kvóty, aby ten Ehm, ehm, priemysel dokázal vôbec prežiť. V prvom rade treba znižiť aj umrtnosť rýb, nielen presunúť problém na pobrežie. Ďakujem. A teraz Marko Fronte, a Fronte. Ďakujem pekne. Povinnosť vyloďovať úlovok je dôležitý krok v smere zabezpečenia princípov spoločnej rybárskej politiky a zároveň aby sme znižovali našu environmentálnu záťaž. A tento krok je kľúčový a som rád, že tá diskusia bola taká živá, ale veľmi komplexná. Treba si ale povedať, že má to zásadné dopady. Výsledok, ktorý sa snažíme dosiahnuť, je menšie ako očakávania, ktoré sme mali a súvisí to najmä s tým, že e, už teraz vieme predvídať, že dôsledky, alebo teda realita bude oveľa horšia než to, čo očakávame. Ehm, vychádzame z približne vedeckých údajov, ktoré sú veľmi teda dlhodobo spracované a podrobné, ale musíme si uvedomiť, že vyčlenenie malého rybolovného vedľajšieho úlovku, ktoré je častokrát 80%, ehm, v prípade úlovkov, ktoré sú väčšie ako 200 kg, zabezpečuje to, že ešte stále bude veľká miera výmetu, najmä pri tradičných a menších rybároch. Je dôležité uvedomovať si, aký je náš dlhodobý cieľ a síce eh, dlhodobé a úplný zákaz výmetov do mora. Ďakujem. A teraz pán Ricardo Serol Santos. Ďakujem. Je dôležité, aby eh, toto nariadenie uľahčilo prechod z pôvodnej na novú politiku, eh, rybárskú spoločnú politiku. Výmety sú samozrejme rozhodujúce pre e, prežitie e, populácie. Dobre, že bol zvolený nový politický prístup, ale e, bude to mať všetko dôsledky, ktoré treba veľmi pozorne sledovať. Portugalsko má viacere druhý rybolovu. Ak napríklad sme jednu kvotu vyčerpali, tak e, vlastne tí rybári vôbec nemôžu ísť na more Ehm, napríklad, e, ak sa jeden druh remeselne nevylovuje a je vylovený, tak e, vlastne nemôžu popri tom mať ako vedľajší výlovok ešte nejaké iné e, druhy. No a posledná rečnička pred voľnou rozpráva každý aj pani Julie Gerling. Nech sa páči jedna minúta. Ďakujem pani predsednička. Som rada, že konečne môžem schváliť túto správu a ďakujem pánovi Kadekovi za jeho e, náročnú prácu. Určite to nemali jednoduché. Ľutujem, že došlo k určitému omeškaniu v pokroku, pretože bolo by bývalo užitočné, keby sme boli mali tieto nariadenia e, už na začiatku tohto roku. Asi ten štart nebol práve najlepší, najlepší s týmto omnibusovým nariadením a dúfam, že e, rybári neprestanú dôverovať parlamentu a e, e, dúfam, že toto je naozaj len rýchle e, dočasné riešenie, než komisia komplexne prehodnotí všetky tie zachovné opatrenia, ale som rada, že teraz máme aspoň toto rýchle dočasné riešenie čo sa týka zákazu výmetov, to bolo jedno z malých, eh, jedna, jedna z, jeden z mála úspechov, eh, ktoré privítali naši občania, za čo mi aj gratulovali a naozaj som teda um, veľmi chcem byť obozretná, aby sme tú ambíciu v oblasti spoločnej rybarskej politiky nestratili, aby sme naozaj sa snažili o to, čo je správne. Ďakujem pekne a teraz pristúpime k aj voľnej rozprave. A ako prvý dostane slovo Jaroslav sa nech sa páči jedna minúta. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. To, že sa zbavíme tých negatív v danej situácii je pozitívny krok. Nakoniec ide o 23 výmetov a teraz budú musieť rybári vlastne e, vyložiť na brehu všetko, čo má nejakú komerčnú hodnotu. A to sa týka aj ryb, ktoré e, boli e, aj e, vylovené popri tom, že nedosahujú patričné rozmery. Ide taktiež o to, aby sme sa vyvarovali plýtvaniu a takéto negatívnej situácie a máte moju podporu. Ďakujem. A ďakujem taktiež za podporu, ktorá bola vyjadrená. Ďalším rečníkom je pán Dorod na jednu minútu. Nech sa páči. Zdá sa, že to je omyl. Ja som nežiadal o vyjadrenie v tomto bode. Ďakujem pekne. Dobre, tak slovo dostane pán Richard Corbett, ktorý požiadal slovo eh, v tejto téme, v tomto bode. Zdá sa, že nie. Dobre. Takže tiež si ho vyškrtneme zo zoznamu. No a ďalším rečníkom je pán Notis Marias. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Táto povinnosť je, alebo to táto nariadenie je zásadným nariadením pre rybolov v roku 2015. No a ide tu o ochranu životného prostredia a spätné vhadzovanie má byť zastavené. Zachovanie stavov rýb musí umožňovať aj udržateľný rybolov. Treba zvážiť a zhodnotiť dopady na najmenších rybárov, pretože tá činnosť im bude veľmi drahá. Aj v tradičnom rybolove treba viac investovať, náklady na prácu stúpajú, no a preto by sme mali predpokladať dlhé prechodné obdobia aj príslušnú, príslušnú finančnú podporu pre uplatňovania tých najmenších rybárov, pretože toto rámcové, tieto rámcové ustanovenia si vyžadujú veľké investície. Ďakujem. Ďakujem pekne. No a slovo dostáva pani Izabel Tomasa. Vymenili ste sa s pánom Santosom, takže máte slovo, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani predsednička. Ospravedlňujem sa, pán komisár, pretože musela som ísť na hlasovanie do výboru pre rozpočet. Vážení kolegovia, pán komisár, jedný zo sloganov rybolovnej politiky bola bol veľmi odlišný od dnešnej súčasnosti a reality. Bohužiaľ, dnes sa neodpovedá na potreby, ale podarilo sa nám e, na súše presunúť problém, ktorý sme na mori nedokázali vyriešiť. No a nie vždy sme mali čas riešiť skutočné problémy a hľadať skutočné riešenia, čo sa týka selektivity rybolovných nástrojov, aby sa obmedzila úmrtnosť rybolovných zdrojov. A namiesto toho, aby sme volili podporu a nie sankcie, bohužiaľ, dejiny spoločnej politiky rybolov sa nám nepodarí prepísať a dnes túto požiadavku musíme prehodnotiť tak, aby sme videli, aký bude mať dopad na život rybárov a celého odvetvia na pobreží. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne a teraz slovo dostáva pán Ivan Jakovčič. Ďakujem pekne, pani predsednička, vážený pán komisár. Ja by som chcel poukázať na to, že medzi rybármi mám množstvo priateľov a jeden z rybárov z mesta Poreče je môjim najlepším priateľom z detstva a on hovorí, že rybári boli skeptickí, pochybovali a nedôverovali tým, ktorí príjmali zákony Takže ja by som dnes večer chcel vystúpiť mene malých rybárov a tiež by som chcel vysloviť istú pochybnosť, pretože neviem, ako to skončí. Ja by som tiež rád dúfal, že táto povinnosť bude znamenať udržateľný rybolov, ale dovolte mi z tej pochybnosti a o tom, že to tak nebude. Ja by som chcel poukázať na potrebu princípu flexibility a prechodného obdobia, prechodných období Možno tieto budú a umožnia malým rybárom vydýchnuť si po pár rokoch, keď do platnosti vstúpi táto smernica. Ďakujem pekne. tam teraz dostáva slovo pán Ferreira tiež na jednu minútu. Ďakujem pekne, vážená pani predsednička. Vhadzovanie rýb do mora bez možnosti, aby prežili, nie je udržateľná, udržateľná prax a tomu treba zabrániť. Dôvody tohto postupu sú rôzne. Na jednej strane nie sú komne obchodná hodnota pre týchto rýb a na druhej strane eh, sú tu opatrenia, ktoré nie sú v poriadku. Dôležité je, aby sme pochopili, že existuje rôzna situácia v európskom rybolove. Treba pochopiť, že aplikácia tohto nariadenia má rôzne aspekty špecifický rybolov, remeselný rybolov alebo priemyselný rybolov na severe. Existujú otázky, ktoré stále neboli zodpovedané. My sme na delegácii to skonštatovali. Kto za to zaplatí? Kto zodpovedá za to, že sa ďalej lovia ryby neudržateľne? Je tu mnoho otázok, ktorých, ktorých predstaviteľe sektoru hovorili. My sme predložili pozmeňujúce návrhy, aby sme na to odpovedali. Väčšina to zablokovala, bohužiaľ, ale tieto otázky nezmizli. Ďakujem pekne a posledným rečníkom je teraz pán Igor Šoltés. Ďakujem pekne za slovo. No, ide tu za úpravy, ktoré majú ciele ekonomické, environmentálne a sociálne a v tomto konkrétnom príklade však nie je to úplne tak jasne rozvinuté, ako tvrdí komisia. Občas sa zdá, že tie pravidlá sú vzdialené od praxe a otázka je, ako sa dajú realizovať. Je, zostávajú pochybnosti, že tieto pravidlá spôsobia viac škody ako úžitku, tých zásadných elementov, na ktorých sú postavené. Pán komisár, vy ste hovorili o spolupráci s priemyslom, inšpekciami, hovorili ste o dozore, ale treba sa mm, porozprávať aj s rybármi a plánovať tak, aby sme umožnili udržateľný rybolov. No a preto eh, podľa mňa je potrebné zmeniť tieto úpravy a ešte raz si ich premyslieť. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. No a slovo dostáva teraz pán komisár Vela. Ak sa dá, tak na dve minúty. Thank you, madam Ďakujem za slovo, pani predsednička. Rád by som chcel všetkým poďakovať za túto zaujímavú diskusiu. Niektorí z vás ste zdôraznili opäť mnohé výzvy, ktorým čelíme pri implementácii spoločnej rybarskej politiky a príslušnej reformy máme všetci rovnaký záujem a tým je podporiť rybolov tak, aby bol udržateľný. Tým pádom musíme čeliť týmto výzvam a spolupracovať, aby sme posilnili náš dôležitý rybarský sektor. Tak ako to bolo povedané, tento prechod je v podstate od vyhadzovania neželných úlovkov k vykládke. A našim cieľom je snažiť sa zredukovať a úplne odstrániť vedľajší úlovok. A jeden spôsob, ako sa tomu dopracovať, je e, v podstate rybarské náčinie selektívnejšie vyberať a taktiež e, šíriť e, tieto naše osvetové myšlienky. A Chceme chrániť rybársky priemysel a to robíme v najlepšom záujme eh, dlhodobej udržateľnosti sektora a v podstate živobytia rybárov. Niektorí z vás hovorili o flexibilite. A, áno, flexibilita tu existuje v rámci tých našich minimálnych ustanovení a kvót. A taktiež, čo týka nariadenia Omnibus, tak to je takou dočasnou reformou technických opatrení, potom prídu ďalšie viacročné e, plány a taktiež príde e, revízia kontrolných predpisov. Necháme rozhodne rybárov e, vo štychu. Medzinárodný menový fond taktiež podporuje našich rybárov, napríklad im pomáha vymeniť si rybarské náčinie na plavidlách. Pán Kadek hovoril o tom právnom probléme medzi parlamentom a radou. Neviem, či by som sa k tomu mal vrácať, ale len mi dovolte takú pripomienku. Áno, o tom sa diskutovalo na rade, ale som rád, že rada odsúhlasila náš všeobecný prístup a nevylúčila body, ktoré sa týkali právneho základu. A tu komisia je plne zaangažovaná a bude plniť výsledky, v ktorých sa dopracovala medziinstitucionálna pracovná skupina. Takže rád by som poďakoval všetkým účastníkom procesu, že berú svoje úlohy e, vážne a že spolupráca dobre funguje. A čo sa týka nejakých konkrétnych problémov, o ktorých sa tu hovorilo, tak určite tie sa vyriešia. Môžete byť všetci kľudní. Ďakujem. Ďakujem, pán komisár. A teraz ešte raz bude hovoriť pán Alen Kadek, spravodajca na dve minúty. Merci, madame la présidente. Monsieur le commissaire, d'abord, cher... Ďakujem. Ďakujem za túto kvalitnú diskusiu. A ja by som chcela poďakovať všetkým, ktorí sa podielali na vypracovaní tejto správy, ťaňovým spravodajcom, sekretariátu výboru pre rybolov, našim poradcom Európskej komisie, pánu, komisár, pánu komisárovi, lotišskému predsedníctvu, pretože títo všetci prispeli a bez nich by to nebolo možné. Taktiež chcem poďakovať svojim asistentom. Povinnosť e, vykládky úlovkov vyžaduje, aby všetci sa pripojili k tomuto procesu, pokiaľ sa to má robiť poriadne. Ide tu o dôveryhodnosť spoločnej rybárskej politiky aj o našej inštitúcii a taktiež by som chcela, aby spolupráca medzi členskými štátmi, parlamentom, komisiou, rybármi a vedcami umožnila relevantné vykonávanie tejto povinnosti, tak aby to bolo v prospech zdrojov a rybárov. Taktiež si naďalej myslím, že to bude ťažké a ako som povedal na úvod, selektívnosť je skutočne odpovedela tento problém. Takže ďakujeme kolegovi Kadekovi, tým pádom sme dospeli ku koncu tohto bodu a zajtra sa bude hlasovať.